Voilà, nous commençons la, la réunion de la, la commission. Nous... Takže začneme zasadnutie výboru. Navrhujem, aby sme pridali ešte jeden bod navyše do nášho programu rokovania. Dostali sme eh, naliehavú prozbu od pána Gerensa, bol eh, totiž našim spravodajcom pre opatrenia, ktoré sprevádzajú banany. A chcel by pridať ešte ďalší bod, informačný bod a e, výmenu názorov ohľadom ukončenia zmierovacieho postupu medzi e, parlamentom a radou. Takže budeme preberať tento prípad e, vrátania aj ostatnú agendu, ktorá súvisí s externou aktivitou Smerujúce konanie sa skončilo koncom oktobra. Delegácia parlamentu schválila mm, spoločný text, ktorý bol navrhnutý e, počas e, trialogu medzi Radou parlamentom a komisiou. Ako člen delegácie Európskeho parlamentu e, mm, počas zmierovacieho konania podporujem požiadavku pana Gerenca. Súhlasili by ste s tým, aby sme pridali ďalší bod na program dnešného rokovania? potom by sme sa okamžite venovali tomuto bodu i hneď po ukončení dnešného hlasovania. Mohli by sme teda schváliť e, program rokovania po zmenenej podobe. Teraz schválime e, Mm, zapisnicu z 2. E, a 10. oktobra. Dostali ste mm, zapisnicu. Ak by ste mali nejaké pripomienky, poprosím vás, aby ste to oznámili na sekretariat pred ukončením nášho rokovania. V opačnom prípade zapisnica sa bude považovať za schválenú. Ďalej máme ešte zápisnicu z 11. oktobra stretnutia s predstaviteľmi národných parlamentov. Dostali ste túto zápisnicu e, zo spoločného rokovania z DV E, ktoré sa konalo 11. oktobra. Pokiaľ by ste mali nejaké pripomienky, poprosím vás, aby ste informovali e, sekretariat tiež pred koncom tohto rokovania. V opačnom prípade sa budú považovať za, teda sa bude považovať za schválenú a tiež e, výsledky zasadnutia koordinátorov z 11. oktobra. Dostali ste tieto výsledky. Poprosím vás, aby ste do konca tohto stretnutia predkladali svoje pripomienky na sekretariat. Nedostali sme žiadne otázky e, pre Európsku komisiu, nemám žiadne oznámenia. A preto by som chcela požiadať pána Dominika Rosa z Európskej komisie, aby eh, urobil prípadné vyhlásenie pre eh, náš výbor. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže ešte raz ďakujem pekne, pani predsednička. Iba som vám chcel povedať o zasadnutí Rady pre zahraničné záležitosti. E, zasadnutie sa konalo v pondelok a ako akékoľvek ďalšie zasadnutie, e, e, aj toto zasadnutie má časť venovanú rozvoju. Pôjde o spoločné stanovisko čo sa týka konferencie o účinnosti poskytovanej pomoci. Myslím si, že dochádza ku konverzenciu stanovisk, ktoré sa predkladajú a je to vidieť podľa správy s e, e, e, uznesením, ktorá bola schválená v Európskom parlamente na poslednom plene v Štrasburgu. Pôjde o dve orientačné debaty. Jedna je venovaná výsledkom zelenej knihy, čo sa týka budúcnosti rozvojovej politiky a programu zmien. Pokúsime sa získať aj reakcie členských štátov, e, čo sa týka celej e, palety tém, napríklad toho, ako je možné využiť rozvojovú politiku na účely podpory inkluzívneho rastu, e, ľudského rozvoja s prihľadnutím aj na ľudské práva a kľúčové hľadiska náležitého e, riadenia. Pravdepodobne sa navrhne diferenciácia, ktorá bude prihľadať na zmeny, ku ktorým dochádza na e, globálnej úrovni. Totiž aj e, rozvojové krajiny sa môžu postupne prepracovať do skupiny krajín s strednou úrovňou príjmov. Okrem toho sa bude diskutovať o rozpočtovej pomoci E, je tu návrh komisie s tým, aby európsky prístup e, členských štátov bol konzistentnejší pri používaní týchto nástrojov. Taktiež sa e, bude hovoriť o vylepšení potenciálu a účinku týchto nástrojov, ktoré pravdepodobne sa doteraz nepoužívali maximálne efektívne. Tiež sa bude počas bednejšej predstavky diskutovať o Afrike O tom budú diskutovať ministri zahraničia. Toľko naše informácie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne vám za poskytnuté informácie. A teraz pôjdeme e, k bodu e, navýše. Vypočujeme si informácie o zmierovacom e, konaní ohľadom delegovaných aktov. Konali sa doteraz sedem stretnutí v rámci trialogu a chcela by som zmeniť poradie vystupujúcich. Namiesto toho, aby som odovzdala slovo pánovi Gerencovi, najprv vypočujeme si pripomienky komisii, čo sa týka výsledkov v trialogu. E, trialogu o delegovaných aktoch, najmä o nástrojoch v súvislosti s banánami. Áno, ďakujem, pani predsednička. Ako veľmi dobre viete, počas zmierovacieho konania Ehm, sa stretli predstaviteľe rady, e, komisie a zákonodarcu a komisia sa e, snažila e, zabezpečiť výsledky. Myslím si, že tieto rokovania boli z hľadiska dosiahnutých výsledkov plodné. Podarilo sa dospieť k určitým výsledkom Ehm, pracovali sme prakticky do časového limitu. dokonca eh, termínu sme nemali rozhodnutie ohľadom finančných prostriedkov na financovanie opatrení pre oblasť banánov. Ak by sa to eh, neurobilo, potom by sa títo prostriedky prepadli a eh, bolo by problematickejšie zostaviť rozpočet na ďalšie obdobie, na rok 2012. Pokiaľ ide o hlavné témy, tu sa nazdávam, že na strane parlamentu a rady e, bola prejavená dobrá vôľa e, v snahe zohľadniť e, viaceré záležitosti, ktoré by sa mohli zahrnúť do delegovaných aktov a základných aktov. Myslím si, že to bolo veľmi komplikovaná úloha, pretože v roku 2006 chýbal legislatívny nástroj, mm, bol nebol schválený pred Lisabonom a a mali sme na jednej strane legislatívne akty a vykonovacie akty. E, existovali strategické dokumenty pre jednotlivé krajiny. Čiže išlo o kompromis. ktorého snahou bolo uspokojiť jednu aj druhú stranu a pre nás je to priateľné. Čo je e, tiež v súčasnosti dôležité, je pripraviť e, finančný nástroj do budúcnosti. E, o ňom sa bude diskutovať a preto potrebujeme základný akt ktorý e, aj vďaka delegovaným aktom e, zabezpečí rovnaké postavenie pre rado a parlament. A parlament má teda príležitosťou prostredníctvom delegovaných aktov získať rovnaké právomoci ako rada. Je, je jasné, že je tu ramec komitológie. E, Lisabonská zmluva z časti zmenila existujúce pravidlá. Máme parlament, ktorý e, sa má e, vyjadrovať k viacerým záležitostiam a e, v rámci vykonovacích aktov je, má úlohu spolu zákonodarcu. Na druhej strane má aj zodpovednosť zahrňať do nových nástrojov delegované akty, ktoré zabezpečia parlamentu všetky kompetencie potrebné podľa Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že nemám čo k tomu dodať navyše. Myslím si, že e, každá strana v tejto dohode e, zo Strasburgu našla niečo pozitívne. Myslím si, že všetky strany prejavili dostatok dobrej vôle a práve toto potrebujeme, aby sme mohli spolupracovať medzi jednotlivými inštitúciami. Nechceli by sme obetovať aj záujmy rozvojových krajín, e, treba sa snažiť o dlhodobý kompromis. Ďakujem pekne. E, chcem sa opýtať predstaviteľa rady, či sa chce vyjadriť. Alebo nemáme tu predstaviteľov rady? V takom prípade odovzdávam slovo pánovi Gerencovi, aby nás informoval o e, tejto záležitosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, veľmi si vážim to, čo povedal e, predstaviteľ eh, komisie eh, prakticky vo všetkom s tým súhlasím, častokrát ho podporujem, ale v tomto prípade si dovolím eh, aj oponovať predstaviteľovi komisie, hm, pokiaľ ide o interpretáciu výsledkov trialogu. Dívaj sa, dívajme sa na fakta. Máme základný dokument a tam ide o zavedenie nového finančného nástroja, nástroje pre vonkajšie aktivity únie a e, ide o nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy, e, po ktorom e, začína fungovať tento nástroj. Nemôžeme sa tváriť, že článok 290 neexistuje. To znamená, že dnes máme ten základný dokument a máme podporu väčšiny členov a je tam ustanovenie, ktoré nám deleguje určité právomoci ako spolu zákonodarcovi. Boli by sme radi, keby ste eh, venovali tomu zvýšenú pozornosť, aj keď eh, eh, táto téma možno, že nezaujíma každého, je však dôležitá pre Európsky parlament. Počas viacerých mesiacov sme na tom pracovali veľmi usilovne s tým, aby článok 290 bol zachovaný. Pokúsim sa to e, e, vedieť zaujímavejšie. E, rada nechcela nepočuť o delegovaných aktoch, nepodarilo sa nám dosiahnuť dohodu, preto sme pristúpili ku zmierovaciemu konaniu s tým, aby sme zbližili naše stanoviská. Samozrejme, že si vážim dobrú vôľu, ktorú prejavili všetci účastníci rokovania, predovšetkým na strane parlamentu. Avšak tá dobrá vôľa nebola rovnakého mierou opätovaná ostatnými stranami. Mali sme tri fáze zmierovacie konania. E, najprv e, mali sme výmenu banalitami, všeobecné slova. E, ne, nemohli sme tam nič získať, ale mohli sme všetko strátiť. To znamená, aby sme dosiahli úspech, museli sme prejsť na ďalšiu fázu a všetci sme sa snažili e, dostať sa do tejto druhej fázy. E, počas druhej fázy sme si e, vymenali argumenty a chcel by som upriamiť vašu pozornosť na jednu dôležitú vec. Mandát rady bol definovaný, ako keby článok 290 vôbec neexistoval. Rada nechcela ani počuť e, o delegovaných aktoch. Preto sme sa rozhodli o iný postup. Uvedomili sme si, že sa nám nepodarí dohodnúť e, na delegovaných aktoch a preto sme sa snažili uplatniť e, pri najmenšom ducha delegovaných aktov voči dokumentu BIM a povedali sme komisii, že máme tu určité návrhy. Návrhy, pokiaľ ide o e, rezervovanie určitého percenta pre každú prioritu, rozlišovali sme medzi kritériami e, na alokáciu zdrojov a prioritizáciu. Kritéria sú objektívne. Definície e, alokácie prostriedkov v súlede, v súlade s kritériami znamenala e, určité aritmetické e, výpočty. E, dokonca išlo o politické rozhodnutia. A napokon sme sa o kritériách dohodli. Nie je to však to najdôležitejšie. Čo je dôležité, je to, že značnú úlohu zohrávali politické aspekty, stratégie, Mali sme určité priority. E, veľkú prioritu sme prikladali životnému prostrediu alebo situácii e, v jednotlivých krajinách, kde napríklad sa chceli vzdať určitých druhov výroby e, v prospech iných. Čiže žiadali sme o určité percentá, ktoré by sa dali alokovať pre každú prioritu. A toto e, nám nechceli dať. Myslím si, že minimálne 10 krát som e, to žiadal a mal som pocit, že som e, absolútne osamotený vo svojich prozbách. Opätovne sme sa pýtali, čo to potom bude znamenať. Opakujem, článok 290 dáva veľkú prioritu flexibilite a mm, implementácie základného textu, kde sa rozlíšuje podľa novej zmluvy medzi delegovanými aktmi a vykonovacími aktmi. V prípade e, e, e, vykonovacích aktov sa uplatňuje komitológia. Tak to bolo pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy. A vtedy e, parlament e, mal e, čo povedať. V prípade negatívneho postupu sme mohli uplatniť svoj vplyv. Ani neviem, aké referencie by sa tu dali použiť a, a na to, aby sme mohli povedať, že parlament získal väčšie právomoci. Predtým, ako E, e, nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, e, my sme mohli povedať komisii, aby prepracovala svoje návrhy. Teraz nemáme takúto možnosť. Delegované akty by nám umožnili uplatniť svoje prerogatívy a politické hľadisko, ale keď predstaviteľ komisie eh, hovorí o tom, že sa podarilo dosiahnuť pokrok, podľa nás to tak nie je. Podľa nás urobili sme krok späť. Komisia a niektorí predstavitelia parlamentu marginalizovali stanovisko tohto výboru. Možno, že som sa dostatočne dobre neviedril, ale podľa mňa eh, Tie argumenty, ktoré zazneli, nuž, e, mne sa nepodarilo presvedčiť ostatných partnerov e, počas e, nášho rokovania, našej rozpravy. Vyjednali sme balíček, ktorý dáva všetko dohromady Erasmus Mundus DC plus a ostatné veci a povedali sme si, že hľadajme riešenie a urobme to z toho balíček. Pokiaľ ide o stanovisko parlamentu, môžem povedať, že e, tam bola neschopnosť rozdeliť balíčky, e, balíček na prvky a to znamená, že sme stratili e, svoje právomoci z hľadiska delegovaných aktov. Myslím si, že z vyhlásenia nevyplývajú žiadne záväzky, zatiaľ čo môjim cieľom hneď od začiatku bolo predísť precedensu, ktorý by nechránil stanovisko a pozíciu parlamentu počas nasledujúcich rokovaní. A sme tu e, na tejto zemi a nesmieme zabudnúť e, lehotu 31. decembra. A treba to robiť v predstihu ešte E, predtým ako sa začne nové programovacie e, obdobie e, od roku 2013. A chcel by som vedieť, aké následné kroky plánujú robiť ostatné politické skupiny v parlamente, pretože budeme hlasovať o každom nástroje osobitne. Myslím si, že to budeme robiť počas 2. novembrového, 2. novembrového pléna a chcel by som predložiť ešte ďalšiu správu. No už e, to je možné urobiť alebo nie, ale musím povedať, že stanovisko ohľadom následných krokov potrebujeme e, poznať. Tá správa ktorú máme na konci zmierovacie e, e, konanie, to vôbec nie je tá správa, ktorú som mal v plene. A v plene táto správa získala veľkú väčšinu. Poprosím vás, aby ste mi dnes, na neskôr dnes, povedali, čo plánujete urobiť z hľadiska následných rokov v súvislosti s touto správou. V opačnom prípade budeme mrhať časom. A napokon tá posledná poznámka. Chcem to povedať jednoznačne smerom k Rade a komisii. Doteraz sa mi nepodarilo pochopiť, prečo e, e, na základe myšlienky rovnakého postavenia členské štáty môžu zasahovať do všetkých oblastí s výnimkou pôsobnosti Európskeho parlamentu. A pokiaľ e, e, e, sa tento nástroj e, nepripraví ohľadom delegovaných aktov, nechápem, prečo e, členské štáty môžu zasahovať. Buď máme rovnaké postavenie medzi členskými štátmi, radou a parlamentom, alebo ak e, e, tvrdíte, že pôsobnosť zákonodárca je kontraproduktívna, potom musia zapracovať dva zákonodárne orgány, čiže e, Európsky parlament a členské štáty. E, myslím si, že zatiaľ ma nič nepresvedčilo, prečo by sme mali e, pomôcť členským štátom zasahovať do tejto záležitosti bez toho, aby Európsky parlament mal rovnakú možnosť. Čiže očakávam vaše pripomienky, nepredkladám žiadne návrhy dnes, pretože zrejme nemali sme konať, kým si neupočujem reakciu výboru. Ďakujem pekne. Pán Berman. En ik zal het kort houden, mevrouw de voorzitter, want Charles Gurens heeft het meeste gezegd wat er gezegd moet. Pán, nuž, no e, väčšina vecí už bola povedaná, hoci doplním ešte niečo a v štyroch bodoch. Poprvé, pri týchto rokovaniach platí princíp e, zrovnoprávnenia parlamentu a partnerov to sa nedodržovalo. Podľa mňa parlament tieto rokovania prehral. Druhá časť, druhý bod, podľa mňa je veľmi vážne, že k takéto veľmi dôležitej téme, strategickej voľbe, pritelenie prostriedkov, také strategické voľby, že to parlament neovplyvní. To je podľa mňa veľmi vážna situácia. Mimoriadne vážna. Ide tu o viac než o e, čisté vykonávanie, ide tu o politické rozhodnutia dlhodobého dopadu. A komisia tu s pomocou rady intervenovala. Rozvojový výbor je tu v týchto rokovaniach izolovaný. U iných výborov nenašiel žiadnu solidaritu a pre budúcnosť rokovaní v budúcich rokoch je to určite niečo, čo nás naplňa obavami aj pokiaľ ide o rozvojovú politiku EÚ. To je dôvod k obavám. Ďalej sa dá doplniť, že je to aj zájomná vina. Čas našich eh, negociátorov nemohli byť prítomní. To sú teda sla, eh, slab, slab, slabiny demokracií s tým treba fungovať. Práve pri tomto boji to bolo dramatické, avšak pri zrovnoprávnovaní e, parlamentu. A potom štvrtý bod, Európska komisia e, zdôraznila, že záujmy rozvojových krajín sa tu na základe sporu medzi komisiou a parlamentom nemohli naplniť, ale som presvedčený, že dlhodobo je v záujme rozvojových krajín, aby parlament mal silnú pozíciu práve pri definovaní politiky. Bol to práve parlament, ktorý e, e, spôsobil obrad, zvrat pri zabezpečení potravín. Bol to práve parlament, ktorý neustále zdôrazňoval, aká je dôležitá pozícia žien. Európsky parlament neustále zdôrazňoval, že Európska únia sa musí silnejšie zasadzovať proti nekalým obchodným praktikám za koherentnú politiku. Vždy to predsa bola vec parlamentu. A je v záujme rozvojových krajín mať po boku silný parlament. A to sa tu naozaj zásadne podkopáva. Dúfam, že naše frakcie budeme presvedčiť o tom, že takto to ďalej nejde, že v budúcnosti potrebujeme naozaj iný prístup. A teraz uh, dávam slovo ďalej. Nemohla som sa zúčastniť všetkých tých e, trialógov, len určitého počtu z nich. A som veľmi prekvapená tým, že zmluva dala Európskemu parlamentu legislatívnu právomoc čo narazilo na odpor zo strany tak rady, ako aj komisie. Tieto neustúpili ani opiať. A tiež nechceli, aby sa, sa delegované akty týkali finančných nástrojov. To bolo celkom jasné. Takisto v kontexte súčasnej krízy kde, si často, e, kde sa sťažujeme na nedostatky demokracie a na to, že rozhodnutia sa príjmajú proti vole občanov, už tu je osobitne znepokojujúce to, že Európsky parlament túto právomoc nemá. Je to podľa mňa veľmi smutné. V určitej miery sme zovretí v kliešťach pretože na jednej strane si nemôžeme dovoliť nejaký neúspech v týchto rokovaniach a to vyvoláva ďalší tlak. Výsledkom je to, že my sme boli v menšine, pretože sme boli rozdelení a v podstate nám tú myšlienku toho balíčku predali, respektíve to, že sa tie jednotlivé nástroje budú prejednávať v jednom balíčku. A my sme sa mali snažiť o to, aby to bolo opätovne rozdiel jednotlivých nástrojoch hlasovalo oddelenie. Je potrebné, aby sme v jednotlivých skupinách hlasovali za oddelené hlasovanie o jednotlivých nástrojoch, aby sme hlasovali za prijatie DCI, ale proti opatreniam, ktoré sa týkajú oblasti banánov. Teraz slovo na záverečné slovo pán Görens. Nikto z, ďalš- z ostatných politických skupín sa už nehlási o slovo. Je tomu tak. E, naozaj hovorí pani predsedajúca, už môžem povedať, že plne súhlasím e, s tým, čo bolo povedané a oznámim to na príslušné miesta. Ešte teda pán Görens. Zatvárať diskusiu v tomto štádiu je podľa mňa predčasné. Ja opakujem ešte raz, že by som chcel vedieť, Ako sa na to budú pozerať jednotlivé politické skupiny? Myslím si, že jednotlivé politické skupiny by to ešte mali prediskutovať. Je to diskusia veľmi závažná. Vieme, o čo tu ide. A ja budem verne interpretovať to, čo z týchto konzultácií vzíde a potom budem o tom hovoriť na parlamentnej schôzi. Čiže o tom, väčšinovom pohľadu na, pohľade na túto vec a potom uvidíme. Keď sa naposledy hovorilo o hlasovaní o celom balíčku, tak ja som sa zdržal, pretože som sa chcel riadiť prianím ostatných predsedov výborov Európskeho parlamentu, ale to sa nám nevyplatilo, pretože to, čo sme si prijali, nebolo vzaté do úvahy. A myslím si, že naši partneri nepochopili, že to, o čo ide nám, sa v budúcnosti bude v podstate týkať aj ich minimálne od roku 2013. Takže skôr než tú prácu dokončíme, bude asi ešte treba mať jedno zasadnutie pred plenárkou. buď rokovanie výboru alebo koordinátorov, ale chcel by som, aby to bolo naozaj formálne zapísané, aby som nebol obviňovaný z toho, že si niečo na pléne vymýšľam. Pani predsedajúca, ďakujem. Súhlasíte s týmto návrhom z pán, pána Görenca, aby sme mali ešte jedno zasadnutie pred plenárkou? Áno, dobre, takže takto e, povieme sekretariátu. A teraz bod 9 našeho programu hlasovanie správa Strifler o rozpočtovej kontrole v humanitárnej pomoci. Množstvo pozmenujúcich návrhov tu máme. Máte všetci, prosím, svoje hlasovacie kartičky. Deuxième. Donc, tout le monde a sa carte de vote. Takže prosím, všetci sú pripravení na hlasovanie. D'accord. Donc, euh, l'amendement oral... Euh, <laughs> Ústný pozmeňujúci návrh. Ešte moment, prosím, hovorí pani predsedajúca. Takže Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Číslo 4, kto je za? proti, zdržal sa niekto schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 8, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Devina, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, zamieta sa. Číslo 10, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 11, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz budeme hlasovať o celej správe elektronicky. Hlasujme, prosím. Hlasovali ste, prosím, všetci. Ešte jeden hlas nám chýba. Teraz hlasovali teda všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa jednomyselne. pani Keller. Pokiaľ ide o ďalšie hlasovanie, e, situácia žien vo vojnách 21, e, chcem ujasniť, si myslíme, že máme stáleho spravodajcu k rodovej rovnosti, to je pani Kretu, a preto my nepodporujeme 21. Nemyslíme si, že sa s tým nemáme zaoberať, ale jednoducho myslíme si, že na to už máme pozíciu, ktorá sa tým zaoberá. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Tam ide o oddelené hlasovanie, takže prvá časť. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjima sa. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, príjima sa. na návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Trojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Štyrka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, skrýma sa. Šestka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 8, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 9, 10 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 13. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 14. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 15. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 2 to je za? Pardon, ešte 16. Ospravedlňujem sa. To je za 16. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 20, to je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 21, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. To si overíme. Elektronicky si overíme, môžete začať hlasovať o 21. Hlasovali všetci? Príjima sa. Štrnáctka. 14 za, 8 proti, 2 sa zdržali. Ústny pozmedzi návrh číslo 3 teraz. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 22. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 23 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 24 za proti, zdržali sa, príjme sa. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom stanovisku, správe. Hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Jednomyselne sa stanovisko príjma. teraz budeme hlasovať o stanovisku pani e, Lovin. Pozmeniaci návrhy 1, 2 a 3 sú identické, takže hlasujeme len jedenkrát, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. A teraz budeme hlasovať elektronicky o takto pozmenenom stanovisku. Aha, chceli ste si to ešte preveriť. Takže elektronicky teraz hlasujeme o tomto jedinom pozmeňujúcom návrhu. E, hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa naozaj sa zamieta. A teraz hlasujeme o celom stanovisku elektronicky opätovne. Zahaj, hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa 19 hlasmi v prospech, 4 proti, 2 sa zdržali hlasovania. A teraz tu máme správu pani Strifler. Číslo 1, pozmenujúci návrh číslo 1, kto je za? Kto je za jednotku? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmienujúci na číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 3, kto je za, trojku, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kto je za peťku, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa ústny pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si overíme. Začínam elektronické hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Devina za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A teraz budeme elektronicky hlasovať o takto po zmenenej správe. Začínam hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Prijíma sa 21 hlasmi. poriadku a teraz budeme hlasovať o správe pána Zahradila. Európska únia a Čína nevyvážený obchod. A, pardon. No, c'est ça. On a fini le vote. Et c'est... Voilà. Il est là, monsieur... Ne, e, nede hlasovanie, to je koniec hlasovania, je to e, preberanie správy. Pán Zahradil je prítomný. V poriadku. A teraz sa teda pozrieme na správu pána Zahradila, ktorá sa týka nevyváženého obchodu medzi Európskou úniou a Čínou. A slovo má pán Zahradil. You, Ďakujem, pani predsednička, a budem hovoriť po česky, ak dovolíte. Takže prosím, dajte si, ktorý potrebujete, sluchadla. Ďakujem za slovo. Milí koleg- milé kolegyne, milí kolegovia, je to správa, ktorá sa týka najmä rozvojovej dimenzie vzťahov EÚ a Číny Ešte počkám. Takže by som začal znovu. Dúfam, že teraz už majú všetci zabezpečené na hlave tlmočnícke zariadenie. Milí kolegovia a kolegyne, ďakujem za slovo. Ide o správu, ktorá sa týka respektíve návrh stanoviska, ktoré sa týka najmä rozvojovej dimenzie vzťahov Európskej únie a Číny. A hlavným predmetom tohto stanoviska je výzva na prehodnotenie našho vzťahu, nášho spôsobu poskytovania rozvojovej pomoci Číne. Dôvody pre takéto prehodnotenie sú úplne logické sú podľa mňa eh, aj silné, aj eh, to dokazujú, pretože Čína v súčasnosti predstavuje druhú najväčšiu ekonomiku na svete. Je to krajina, ktorá dosiahla veľký hospodársky rast. Je to krajina, ktorá dosiahla tiež významné úspechy pri odstraňovaní chudoby svojho obyvateľstva je to krajina, ktorá tiež dosiahla výrazný pokrok, pokiaľ ide o využívanie špičkových technológií a je to určite krajina, s ktorou by v tejto chvíli mala mať Európska únia štandardnejšie komerčné vzťahy, než sú vzťahy, ktoré platia pre typickú rozvojovú krajinu. Preto e, vyzývam, apelujeme na Európsku komisiu, aby utlmila takéto tradičné poskytovanie rozvojovej pomoci a rozvojovú spoluprácu a pomoc na obchodnú, komerčnejšie orientovaný vzťah, aby použila postupné utlmovanie a chcem zdôrazniť, že rozvojová pomoc v rokoch 2007 až 2010 predstavovala 128 miliónov eur a súčasne je známe, že Čína je aj poskytovateľom rozvojovej pomoci v iných častiach sveta a niekedy ide o rozvojovú pomoc, ktorá je viazaná na určité podmienky hospodárskeho charakteru napríklad. To je niečo, čo mnohí nevidia veľmi radi a preto ja v správe hovorím, že by sme mali náš vzťah s Čínou, pokiaľ ide o poskytovanie rozvojovej pomoci, prehodnotiť. Mali by sme s ním viacej jednať ako so silným ekonomickým partnerom, obchodným partnerom a myslím, že nemusím opakovať, že v súčasnosti, keď sa Európska únia borí s krízou, tak Čína sa začala správať ako silný hráč a nie ako rozvojová krajina ale ako krajina, ktorá je v určitom momente ochotná aj schopná poskytovať pomerne rozsiahle finančné injekcie, alebo sa chce podieľať na riešení krízy v eurozóne, prišli s takýmito ponukami. Takže podľa kritérií politických a ekonomických sa zdá, že nastal ten správny okamžik na to, aby Európska únia prehodnotila svoj prístup k Číne v oblasti poskytovania rozvojovej pomoci, rozvojový rozmer našich vzťahov a mali by sme sa postaviť na rovnoprávnejší, komerčnejšiu, viac obchodnú bázu. To je jadro tejto správy, ktoré som tu takto vyňal, zdôraznil a chcem vás poprosiť žiadať o podporu tohto prístupu, tohto stanoviska a budem rád, ak sa k tomuto vyjadrite a budem veľmi rád spolupracovať aj s vami na pozmenujúcich návrhoch, tak aby sme dosiahli prijateľný kompromis. Toľko na úvod a s radosťou by som si teraz vypočul vaše pripomienky, poznámky, návrhy na zmeny a podobne. Ďakujem. La parole est à... A teraz dávam slovo pánovi Liskovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po polsky, takže nechajte si sluchatka, prosím. Ako spravodajca, ako tieňový spravodajca, by som sa chcel v prvom rade poďakovať pánovi Zahradilovi za túto dôležitú za tento dôležitý návrh stanoviska, ktorý je dôležitý nielen pre nás, pre náš výbor, ale aj pre našich občanov, pretože keď naši ľudia chodia po obchodoch svojich krajinách, vždy sa stretnú s nejakým čínskym tovarom, či tričkami, alebo elektronikou a podobne. Ale máme tu aj okrem technických výrobkov aj jahody alebo iné, iné potraviny vyrobené v Číne. Súhlasím s tým, že naše vzťahy s Čínou musia byť zmenené. Je to vec, ktorá by sa mala aktualizovať Čína je obrovskou rastúcou ekonomikou a za menej ako 20 rokov to bude najväčšia ekonomika na svete. Ale my v Európskej únii máme stále problémy v týchto obchodných vzťahoch s Čínou. Pretože jednoducho, ako vieme, nemáme stále prístup na ich trhy v dostatočnej miere. Potom je to otázka dušo, duševného vlastníctva. A to je problematika, ktorá sa týka všetkých členských štátoch EÚ. To znamená, že očakávame ďalšie zmeny v Číne. Sú tam stovky milióny ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby sú to ľudia, ktorí žijú za menej ako 1 aj 4 dolára denne. Okrem toho, e, ale si musíme všimnúť, že sa dosiahol aj určitý pokrok. Stovky miliónov ľudí opustili túto chudobu v Číne. Takže som si vás vypočul, pán e, Zahradil, áno, treba ísť v dvoch stopách Musíme na jednej strane zlepšiť našu efektívnosť hospodárskej politike, musíme bojovať proti ochranárstvu na čínskom trhu a na druhej strane sa musíme postarať aj o to, aby sme spolupracovali aj v oblasti rozvojovej pomoci, pretože, ako ste povedali, Čína je aj donorskou krajinou napríklad v Afrike. A preto potrebujeme nové prístupy a tieto prístupy, ako som povedala, musia byť dvojkolajné. Na jednej strane musíme zlepšiť našu platobnú bilanciu s Čínou a na druhej strane potrebujeme využiť rozvoj hospodárstva Číny na samotný rozvoj Číny a odstránenie chudoby v Číne. Ďakujem. Ďakujem. Ja, voorzitter, Ďakujem veľmi pekne, pani e, predsedajúca. Ja budem hovoriť po holandsky. Ja neviem, či kolegovia boli pritom. Asi tak roka pol je tomu, keď sme mali parlamentné zhromaždenie krajín AKT v Angole. Išli sme na výlet na futbalový štadión. Bolo to pripravené na svetový pohár a boli, pracovali tam len Číňania a aj cement, ktorý tam bol, boli, sa, boli vrecia z Číny. A ja som videla priamo na mieste, ako Čína pomáha Angole pri budovaní infraštruktúry. Bol tam teda štadión, takmer už hotový. Ale pre občanov tam nebola žiadna pridaná hodnota. A ja myslím, že náš výbor, výbor pre rozvoj, musí dať stanovisko, ktoré sa týka našich vzťahov s Čínou. A tam sa jasne povedať, aké vzťahy má aj Čína s, s inými krajinami. Je to diskusia, ktorú sme už viedli. Je to napríklad diskusia o surovinách. Rôzne suroviny z Číny alebo Afriky sa veľmi jasne ukazujú ako problematika, ktorej by sa mala venovať Európska komisia a zabezpečiť, aby tieto suroviny prúdili aj k nám. Mali by sme dbať najmä na to, aby Čína napríklad za postavenie štadiona v Angole, Angole dostala určité prísľuby. My v Európe sa práve snažíme E, zaoberať tým, ako e, Čína postupuje, ale ja musím povedať, že žiaľ aj to stanovisko kolegu, ktoré tu máme, sa podľa mňa nevenuje všetkým problematickým oblastiam dostatočne. Našou povinnosťou totiž je poukazovať aj na to, aké sú vzťahy medzi Čínou a inými rozvojovými krajinami. Nemusíme sa zaoberať len našimi bilaterálnymi vzťahmi. A ja súhlasím s tým, že potrebujeme k Číne iný prístup ako v minulosti. Čína už nie je rozvojová krajina, krajina patrí do skupiny BRICS je to krajina, ktorá sa pozvýchala, postavila na nohy, ale práve v Afrike preberá Čína úlohu, ktorú ja považujem za veľmi rozporuplnú. A chcem v tomto smere aj argumentovať a chcem sa spýtať práve aj autora, prečo tento aspekt, ktorý sa týka aj nášho výboru, prečo práve tento aspekt chýba v návrhu stanoviska. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Berman. Dank u, mevrouw de voorzitter. Houdt u vooral de Ďakujem veľmi pekne a ja budem pokračovať po holandsky. Takže si nechajte prosím uh, sluchatka. Pán Zahradil predložil veľmi stručné stanovisko, ktoré je veľmi dobre v niektorých uh, oblastiach, ale mám ešte k nemu pripomienky čo parlament musí robiť v súvislosti so vzťahmi medzi EÚ a Čínou, je to, že či tento obchod je spravodlivý a aké sú dlhodobé dôsledky pre EÚ aj čínskych občanov. Malo by zo vzťah, ktorý by bol v prospech všetkých, mal by to byť obchod, ktorý slúži občanom zníženie chudoby napríklad je niečo, čo Čína robila veľmi dobre. Je to veľká ekonomika, druhá na svete. V Číne je dneska oveľa menej ľudí v chudobe, ale je tu veľká nerovnováha medzi tým, ako je chudoba rozmiestnená. Vidíme veľké rozdiely medzi vidiekom a mestom napríklad. Musíme sa snažiť vyvážiť tieto rozdiely medzi nami a Čínou s tým každý súhlasí. Keď rokujeme s čínskymi úradmi, musíme sa postarať o to, aby tu nevzniklo vakuum, ktoré by vytvárali existujúce projekty. Hovoríme o komoditách, hovoríme o spravodlivej globalizácii. E, nemôžeme e, pripustiť e, takú súťaž, keď Čína dostane e, toľko e, e, komodít, koľko chce, to bude na úkor rozvojových krajín, ale aj z hľadiska trvalo držatného využitia týchto komodít. Pokiaľ ide o čínsky gulag, Laogaj, čínsky výraz, znamená reforma prostredníctvom práce a v týchto táboroch alebo väzniciach, ako tomu v súčasnosti hovorí, sa používa veľmi ťažká práca. Ľudia pracujú 10 až 12 hodín denne za veľmi ťažkých podmienok, častokrát bezplatne a ich výrobky sa vyvážajú, prevážajú sa do Európy. E, ide o kovo výrobky, o výrobky z oblasti energetiky Tak tiež aj parochne. Zrejme ja nikdy takú parochňu nebudem potrebovať, ale v každom prípade ľudia, ktorí pracujú e, takým e, e, spôsobom častokrát by podľa dohovorov Medzinárodnej organizácie práce by sa nesmel používať a mali by sme to podotýkať vo našich, prepačte, v našich vzťahoch s Čínou. Viete, že títo skrutkovačky, skrutkovače a ďalšie výrobky, ktoré sa predávajú v Európe e, za lacno, každý je spokojný s tým, že to dostane e, za malé peniaze aj E, chlapci, ako som ja, veľmi radi to používajú, ale keď e, si uvedomíme, odkiaľ to pochádza, e, zrejme nebudeme chcieť to kupovať. Sme za obchod, ale nie sme za dumping, či už z hľadiska sociálnych práv, ľudských práv alebo environmentálnych práv. Myslím si, že mali by sme to jasnejšie povedať v našej správe a urobím to všetko, čo aj odo mňa závisí, aby som k tomu prispel. Pán Gerenc, máte slovo. Ďakujem pani predsednička na e, o branu pána spravodajcu chcem povedať, že e, vo svojom stanovisku má iba obmedzený priestor k dispozícii. Máme e, určité formuláre na pozmeňujúce návrhy, ale e, e, som presvedčený, že sa pozmenujúce návrhy e, budú predkladať. Pán Zahradil samozrejme má pravdu, keď to uvádza do súvislosti a nevylučené, že to bude mm, komplikované. Otázka mm, komerčných vzťahov. Toto všetko môže mať ďaleko siahle mm, dôsledky. Ešte ďalšia vec, ktorú by sme nesmeli opomenúť, prípadne aj v pozmeňujúcich návrhoch. E, týka sa to zmeny vzťahov medzi Čínou a Európskou úniou. Ide o e, podmienky hospodárskej krízy. Nejde o e, neutrálnu záležitosť, pokiaľ ide o naše hodnoty a vzťahy s tretimi krajinami Myslím si, že mali by sme jednu vec zdôrazniť, a síce to, že e, podstata našich vzťahov sa zmenila. E, domnievame sa, že krajiny, ktoré majú problém so štátnym dlhom a ktoré volajú potom, aby Čína poskytla pomoc nášmu e, fondu finančnej stability, budú vyvíjať určitý tlak prípadne aj tieto krajiny sa dostanú pod e, tlak Číny, či už to pôjde e, viditeľnou alebo neviditeľnou formou. A pokiaľ e, tie, ktoré štáty budú využívať čínsku pomoc, neviem, či si budú môcť dovoliť prijať na návštevu Dalaj Lámu. Krajiny, ktorí sa predtým vyjadrovali proti E, e, zrušenie embarga na z, dodávky zbraní, nie som si istý, že budú môcť v tom pokračovať. A v skutku sa obávam, ako to bude e, vypadať do budúcnosti. Za každým sme e, sadzovali náš európsky model, európske hodnoty. A v prípade e, štátnej zadlženosti a e, to, to zhoršenie situácie, e, to vyzerá tak, že meníme svoj pohľad a dochádza aj k zmene našich vzťahov e, s partnermi, ako je Čína. Myslím si, že návrh pana Zahradila je správny. Hovorí o tom, že mali by sme postupne e, utlmovať rozvojovú politiku voči Číne a myslím si, že e, takýto postoj vo vzťahu k Číne by sa mal zmeniť. Mali by sme v rámci politického dialogu povedať, že na vašej strane pozorujeme obrovský rast, dokážete bojovať proti chudobe u seba doma a to znamená, že aj vy by ste mali e, e, sa stať krajinou, ktorá bude pomáhať ostatným vymaniť sa z chudoby treba e, taktiež e, e, reagovať na to, čo povedal Tejs, aj ostatní. Čína ako subjekt globálnej politiky ponúka model, ktorý nie je totožný európskemu modelu. Myslím si, že budeme môcť ponúknuť nielen delegované akty, a budeme mať aj strategickú debatu mali by sme e, sa tomu venovať. E, konec, ukončenie správy to je nie koniec veci, to je len začiatok ďalších e, úvah. Ďakujem pekne, pani predsednička. Obávam sa, že ešte nemôžete zložiť sluchadlá lebo budem e, používať e, reč, ktorá je ešte menej známa ako holandčina, je to švedčina. E, bolo by naivné sa domňovať, že dokážeme izolovať Čínu a bolo by však hrozné, pokiaľ by z hľadiska obchodnej politiky alebo aj inde, keby sme nehovorili o respektovaní občanských práv a politických slobôd Myslím si, že sme si zobrali ponaučenie o, o, zo Severnej Afriky. Tam eh, hospodárstvo zohrovalo kľúčovú úlohu a sme eh, boli pripravení podpisovať dohody s Libiou, kde mm, išlo o udržanie ekonomickej stability, ale teraz eh, hovoríme o tom, že dochádza k vypuknutiu demokracie a kladieme si otázku, ako to bude vyzerať z dlhodobého hľadiska. Nemôžeme si byť istí, že Čína e, bude naďalej e, nepretržite obrovským hospodárskym priestorom ako v súčasnosti. E, nesmieme zabúdať na dôsledky posobnosti Číny v Afrike. A neviem, či by sme nemali venovať viac pozornosti tomu, čo robí Čína v Afrike a nie tomu, čo robí samotná Afrika. Nesmieme ukončiť e, obchodovanie s Čínou. Nesmeme však zobrať, že Čína je diktatúra, kde sa utlačajú ľudia a kde e, nutené práce sú súčasťou hospodárskeho rastu. Nesmeme to tolerovať bez e, ohľadu na konkrétne zmluvy s Čínou. Európska komisia, nech sa páči. Pán Lašta Vác. My name is Nils Ungajar. Volám sa Nils Gajar a e, vystúpim ešte pred Larsom. Ani nemám e, čo dodať, e, okrem toho, že veľmi sa nám páči táto diskusia a poznačili sme si všetky dôležité stanoviska, ktoré tu odzneli a tešíme sa na to, že budeme sledovať naďalej vývoj tejto správy a zatiaľ to berieme na vedomie. Ďakujem. We have no further comments. Nemáme ani my e, žiadne ďalšie pripomienky. Voilà. Donc je vous rappelle que le délai pour le dépôt des amendements... V poriadku, v takom prípade pripomeniem, že 10. novembra je termín na prekladanie pozmeňujúcich e, návrhov do 12. Pán Zahradil, nech sa páči, ak by ste chceli niečo povedať. Ďakujem pekne. Chcel by som e, poďakovať vám všetkým za pripomienky a námety. Domnievam sa, že tu e, e, máme určitý konsenzus. Aspoň nadobudol som takýto dojem v tom zmysli, že je najvyšší čas, aby sme prehodnotili vzťah Európskej únie a Číny, pokiaľ ide o e, rozmer rozvojovej politiky. Myslím si, že sme sa všetci na tomto zhodli. Zároveň viaceré e, z vás ste vznesli veľmi e, relevantné pripomienky k niektorým e, e, aspektom, ktoré treba ešte viac vypichnúť. Napríklad otázka asertívneho vzťahu alebo asertívnej čínskej politiky voči niektorým krajinám Afriky. Alebo záležitosti, ktoré sa týkajú ľudských práv a nutinných prác. V tomto smere som e, otvorený, Niektorí z vás ste naznačili, že chcete predložiť pozmenujúce návrhy bude nepochybne dobré, keď e, e, dokážeme sa dopracovať k zhode, k stanovisku, ktoré bude priateľné pre celý výbor. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za vaše pripomienky. Myslím, že boli e, veľmi relevantné, cenné. budem očakávať vaše ďalšie reakcie v tom časovom horizonte, ktoré tu bol oznámený. Ďakujem. Takže e, bod 14 programu sa týka e, zaujímavej správy o, o univerzálnom prístupe k e, energiám do roku 2000 30. Zdá sa, že to nebude e, e, o chvíľu, ale potrebujeme zabezpečiť významné zmeny z hľadiska hospodárstva, e, klímy rozvoja a podobne. Výbor si objednal externú štúdiu a teraz máme to potešenie, že môžeme tu uvítať troch autorov štúdie pani Ajke Treblov, pracovničku e, Ekologického inštitútu v Berlíne, e, pana Ano Berensa, vedúceho výskumu e, v oblasti energetiky CEPS v Bruseli a pani Gladu Lan, ktorá je výskumnou pracovničkou v Chatham House v Londýne a je tretou autorkou, ale bohužiaľ nemohli dnes precestovať, takže najprv pán Neuser. Poprosím vás, aby ste e, e, nás sa s vašou správou, takže máte 5 e, minút, poprosím vás, aby ste dodržali túto lehotu, lebo máme e, viacerých e, e, prihlásených a potom ostatní experti. Nech sa páči. Ďakujem pekne e, pani predsednička, za e, vaše úvodné poznámky presne sa týkajú toho, že prístup k energiám predstavuje veľmi dôležitú tému, ktorá e, e, bude zahrávať ešte dôležitejšiu úlohu do budúcnosti. E, veľmi e, e, úzko to súvisí s e, mileniovými cieľami. Bez energie ťažko sa tieto cieľe budú dosahnuť. Chcel by som veľmi stručne povedať niekoľko slov úvodom. E, Existujú viaceré mimovládne organizácie, ktoré sa zapodívajú oblasťou e, prístupu k energiám a hovoria o určitých e, praktických aktivitách. Je tu Štokholmský e, inštitút životného prostredia, vonkajšie a práve e, e, sa venuje otázke prístupu k energiám. Chcel by som poukázať aj na medzinárodnú organizáciu, konferenciu, ktorá sa konala pre niekoľkými týždňami v Osle a výsledky tejto konferencie e, boli dosiahnuté a boli zapracované do správy spolupráce s komisiou E, ide o výhľad e, v oblasti energetiky e, rok 2011. Ide, 11 nebude mať prístup nebude mať prístup k energie. 2,5 miliarda ľudí stále používajú biomasu v improvizovaných zdrojoch tepla. Väčšina týchto ľudí žije na vidiku, najmä v Afrike, na juhu od Sahara v Indii s viacerými poslancami sme sa tam boli pozrieť aj priamo do terénu, najmä pokiaľ ide o otázku prístupu k energii v Kenii. Tam 18 obyvateľov má prístup len k prúdu a 5 obyvateľstva na vidieku, na vidieku. Prístup neznamená len prístup k elektrickej energii, ale aj prístup k energii na varenie, na kúrenie Napríklad pri realizácii cieľa milénia pri vzdelávaní musíme jasne povedať, že bez energie e, sa musíme venovať aj vzdelaniu, ale bez energie to nie je ľahké, pretože žiadne dieťa sa bez svetla večer nemôže učiť a nemôže si pripraviť domáce úlohy. A podobné platí aj pre prácu v zdravotníckých zariadeniach, varenie s biomasou práve na pozadí e, zmeny klímy predstavuje veľký problém, pretože sa používa na to e, poukazuje na to, že sa pokúšajú variť povedzme na vidieku s palivom, ktoré nie je vhodné a ktoré spôsobuje aj smrti. Valné zhromaždenie OSN hovorí o ciele univerzálneho prístupu k energii do roku 2030 a rok 2012 má byť rokom univerzálneho prístupu k energii a je to naďalej aj témou pri, pre vývoj, pre výbor, výboru pre rozvoj. Agenda, ktorá sa zaoberá zmenou, to určila ako prioritu budúcej rozvojovej politiky. Najdôležitejšie požiadavky podľa mňa e, sú uvedené v správe, je, súvisí to s prístupom k energii do roku 2030. Navrhujem, aby sme to podporovali a mali aj príslušné politiky. Komisia sa vyzýva k tomu, aby sa zaoberala malými e, projektami obnoviteľnej energie, tak aby sa e, k nej a k týmto projektom aj dostali ľudia najmä vo vidieckom prostredí. Táto požiadavka, táto podpora sa zatiaľ realizovala cez uh, E, nástroj EU AKT pre energetiku. Je to nástroj, ktorý umožňuje aj malé decentralizované riešenia. Tento nástroj by mal byť ďalej v rozpočte na rok 2014 a mal by sa finančne posilniť. Komisia má k tomu každoročne pripraviť správu, ktorá by obsahovala spolahlivé ukazovatele a charakterizovala by primerane situáciu v oblasti prístupu k energiám, preskúmala by túto otázku a zaoberala by sa aj účasťou EÚ. Otázka zvýšenia účinnosti je veľmi dôležitá. E, treba sa aj venovať najmä vo vidieckom priestore a Európska investičná banka a iné rozvojové banky nie sú v svojich politikách orientované na malé decentralizované projekty v oblasti energetiky, ale to je veľká škoda, pretože práve toto sú tie riešenia, ktoré predstavujú budúcnosť a preto by sa mali rozvojové banky zaoberať touto vecou čoraz viac Rio plus 20 e, proces by mal byť zastúpený v oblasti udržateľného rozvoja. Čo som už povedal na začiatku, chcem ešte raz zdôrazniť. Nesmieme zabúdať na to, že od roku 2015, keď sa predpíšu e, alebo budú novo definovať mileniové ciele, tak e, prístup k energii by mal byť zahrnutý do mileniových cieľov. Táto štúdia o prístupe k energii E, bola pripravená zhruba v tom istom čase ako správa, ale myslím si, že máme tu na aj vnútornú zhodu. Chcel by som tu len uviezť jednu vec z tejto správy, kde sa jasne hovorí, že v zásade máme tie isté stanoviska. Hovorí sa, že táto štúdia hovorí, že EÚ by sa mala zaoberať zamerať na malé projekty čistých e, obnoviteľných technológií a budovanie kapacít vlád, aby bolo možné replikovanie a rozširovanie. Môžem sa k tomu len pridať. Chcem sa poďakovať za dobrú spoluprácu aj komisii. Komisia e, e, naozaj odviedla v tomto prípade vynikajúcu spoluprácu a teším sa na vyjadrenia mojich kolegov a kolegyň. Merci. Donc la parole est... Ďakujeme. Teraz máme, dáme slovo odborníkom. Obaja máte po e, štvrť hodinke. Takže prosím, ako si želáte, rozdielte si čas. Ďakujem veľmi pekne a takisto ďakujem e, pánu Noizerovi za e, úvodné slova. Milí kolegovia, dámy a páni, ďakujeme za túto možnosť diskutovať e, o našej štúdii v kontexte správy pána Neuzera. Súhlasím s vami, zdieľame mnohé pohľady, ktoré ste boli predostreli. Budem teda veľmi stručný pri mnohých priesvitkách. Táto štúdia bola zostavená troma inštitúciami, je tam 5 autorov, e, Centrum pre európske politické štúdie, aj keď Dreblov je z e- Ekologického inštitútu v Berlíne a je tu ešte ďalší kľúčový e, e, autor Klada Lán, ktorá je z Chatham Houseu, ale nemohla tu dnes byť, ale takisto predložila svoje výsledky výskumu. Zameriame sa na 5 kľúčových bodov, ktoré odzrkadľujú aj štruktúru štúdie. Začneme kontextom pokiaľ ide prístup e, k energiám v kontexte subsaharskej Afriky a Indie. Potom budeme hovoriť o určitých projektoch, prehľad o tom, čo sa deje, veľkosť, štruktúra týchto projektov a tak ďalej. Potom aj keď nám povie o niečo o obnoviteľných energiách a výhoda aplikácie e, e, rozsahových projektov, potom financie a prístup k energiám a určité závery a odporúčania. Pokiaľ ide o kontext, niektorí z týchto čísel už boli spomenuté, ale možno by sme mohli začať definíciou prístupu k energii, ktorý sme využili v štúdie. Hovoríme o prístupe čistým, e, spolahlivým a finančne prístupným energiám, kúrenie, komunikácie, e, osvetlenie, komunikačné technológie, takže keď hovoríme o tomto, treba rozlišovať medzi troma rozličnými oblastiami. E, prvá vec, hovoríme o domácnostiach alebo akých, akých užívateľoch. Druhá otázka, aké typy zdrojov energii sú to fosílne paliva, obnoviteľné zdroje energii, elektrická energia, varenie, situa- e, riešenia on-grid, off-grid, všetky majú svoje miesto v rôznych e, rozličných oblastiach a potom charakteristiky prístupu k energiám. To je veľmi dôležité, pretože nehovoríme len o prístupe určitých ľudí, ale aj o, o, o ľuďoch, ktorí nemajú prístup, ktorí majú prístup, ale prístup je veľmi nespolahlivý a to tiež brzdí ich podnikateľské aktivity. Vzdelávanie sa spomenulo takisto. Prístupnosť je veľmi dôležitá, spolahlivosť a kvalita služieb. To všetko musí byť v centre záujmu. Prečo je energia taká dôležitá? Je tu množstvo aspektov, ktoré treba spomenúť. Kľúčom však je, že mileniové ciele sa nedosiahnu bez silného zamerania na prístup k energiám a čistým palivám. Tieto čísla už spomenul pán Neuser, len tri kľúčové body. 1,3 miliardy ľudí, asi 20 e, populácie ešte stále nemá prístup k elektrickej energie. Najväčšia časť z nich žije v vedieckých oblastiach. Je to naozaj problém vidieka. A ako vidíte, subsaharská Afrika je oblasť, s najnižším prístupom k elektrickej energii. Len 30 v priemere ľudí v subsaharskej Afrike má prístup k elektrickej energie. A spomenul sa tu už príklad Kene. Sú tu však aj iné príklady. Demokratická republika Kongo. Len 11 populácie má prístup k elektrickej energie. To je naozaj myšlienka na zamyslenie. A za, potom tiež dôležité si uvedomiť, že aj tam, kde je prístup disponibilný, je tu problém s jeho nespohlivosťou a vystavenosťou, e, nedostatkom, sklzom. Kumulatívne priemerné prerušenie ročne sa odhaduje na 3 mesiace. My sme zvyknutí na 12 mesiacov v subsahárskej Afrike je, sú to v priemere 3 mesiace bez dodávok, ďalej 25 per, 20 HDP ročne. Pokiaľ ide o e, čisté e, no, variace e, zariadenia, mnoho ľudí ešte stále používa drevené uhlie, zvyšky úrod, napríklad aj živočišné produkty, drevo. Subsahárska Afrika je mm, tu na veľmi často menovaným bodom, takisto India. Čo z toho vyplýva, a to sme videli aj v výhľade AIA, súčasné politiky a ich záväzky nám ukazujú, že nemôžno zostať pri status quo. Miliarda ľudí podľa odhadu bez elektrické energie a 2,7 miliardy bez prístupu k čistým palivovým zdrojom na varenie. Sú tu ďalej úsilia o zvýšenie prístupu k elektrické energie, ale to všetko predbieha rast obyvateľstva, čiže naďalej tu bude e, čoraz viac ľudí bez týchto prostriedkov. Ďalšia vec, na základe množství, množstva zdrojov. Všeobecný univerzálny prístup je možný. Tu, tu je historické porovnanie viacerých krajín, ako sa aj zvyšovala elektrifikácia domácnosti. Nemám tu ukazovatko, ale keď sa pozriete na sla, e, bledomodrú líniu Thajsko dosiahlo veľmi prudký nárast v elektrifikácii. Iné krajiny vykazujú rovnaké silné zlepšenie ak sa vláda zavieže a prioritizuje túto oblasť. Napríklad v Číne. Nie všetky krajiny môžu dosiahnuť elektrifikáciu tak rýchlo ako Thajsko. Väčšinou to trvá 30 ročia zvýšiť prístup na veľmi vysokú úroveň. Náklady sú až 48 miliard eur do roku 2030 väčšinu musí poskytnúť verejná sféra a e, teda to je najväčší, najväčší zdroj. Najra, najracnejšia opcia pre zasídlené oblasti je, je on-grid, off-grid pre vidiek naopak. Treba tu povedať, že je, to, je tu silná fosílna zložka, ehm, ehm, pričom tie minisiete a off-grid riešenia tu je asi 90 obnoviteľných. Takisto uh, tie vykurovacie zdroje. Ďalšia otázka, ktorá sa tu nadnáša, je e, otázka dopadu emisí skleníkových. Ten do, dopad je dokonca pr- e, užitkový, ak sa zniží i a iné zdroje. Takisto LPG sa tu spomína. Rýchly prehľad e, projektového rozvoja 70. a 90. Pôvodne to bolo e, v 70. rokoch rozšírenie sieti, ale z ekonomických a regulatórnych dôvodov sa to potom zmenilo. E, na nedostatok prostriedkov, takže nedávne projekty sa viac zameriavajú na potreby komunít a preto skôr na e, služby, než jednoduché rozšírenie sieti. Treba tu vytvárať kapacity a inovatívne financovať a to je viac pozornosti, čoraz viac pozornosti, pokiaľ ide o technické e, vyškolovanie a regulatórne kapacity Takisto rastie dôraz na trvalú udržateľnosť a replikovateľnosť e, malých, maloškálových zdrojov a takisto podpora malých a stredných e, podnikov. Prebiehajúce projekty, nechcem ísť do detajlov, do datku 1 nájdete zoznam viacerých posudzovaných projektov. Dajú sa zoraďovať na základe donorov, veľkosti projektov, inštitúcií a tiež využitých technológií. A takisto regionálny fokus, pretože niektoré sú národné, niektoré regionálneho charakteru, ale naša štúdia tiež prezentuje tri prípadové štúdie, e, ukazujú rôzne modely financovania, tie, ktoré sa do veľkej miery opierajú o subvencie, ale komerčný sektor e, zvyšuje svoj význam, je tu naozaj ochota u nízko zárobkových skupín platiť za tieto služby. Veľmi dôležité je vytvoriť e, udržateľné a opakovateľné obchodné modely. Adaptácia projektov na špecifické miestne okolnosti. A teraz by som snad poprosil aj ke, k téme obnoviteľných energií krátky prehľad rozvoja Takže robím prehľad ohľadom obnoviteľných zdrojov energii, pokiaľ ide o prístup k novým zdrojom energii. Nebudem hovoriť iba o biomase, ale o moderných obnoviteľných zdrojoch energii. E, obnoviteľné zdroje ponúkajú viaceré prínosy, jednak z hľadiska rozvoja, vylepšenia životného prostredia, zabezpečuje väčšiu nezávislosť, okrem toho využívajú miestne zdroje, a znižujú dovoz e, e, paliv, e, znižujú závislosť od cien, taktiež majú pozitívny účinok a po tretie pomáhajú chrániť životné prostredie, pretože nemajú emisie skleníkových plynov, a menej ovplyvňujú kvalitu ovzdušie, znečistujú e, vodu a podobne. Ako som povedal, obnoviteľné zdroje môžu e, vylepšiť prístup k energiám a hovoríme e, hlavne o vidieku, kde nie je prístup k energetickým sieťam. Hlavné problémy E, súvisia e, predovšetkým e, s regulačným rámcom a trhovým prostredím, prostredím, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, ktoré sú napojené na siete, potom existujú súkromní investori, existujú monopoly v oblasti výroby a prenosu energie. Niektoré krajiny zavadzajú špeciálne tarify, vytvárajú fixné tarify pre obnoviteľné zdroje a e, taktiež e, e, používajú tzv. tarify feed-in, ktoré zahrňajú aj kúpne zmluvy. V prípade decentralizovaných obnoviteľných zdrojov vidiecké spoločenstva majú ten problém, že nedokážu vždy platiť za také moderné služby, majú vyššie náklady a to niekedy preberá na seba darcovia alebo mimovládne organizácie, prípadne sa to, títo náklady rozdelia na dlhšie obdobie Ide o, o schopnosť, o potenciál e, spoločenstva u, u, umožniť e, používanie obnoviteľných zdrojov, ďalej podpora trhu. V prípade, že neexistuje podporný mechanizmus, potom nie je možné e, zabezpečiť údržbu, opravy, pretože chýba prístup technickým e, e, zariadeniam. Ďalej. Čo je ešte dôležité, je tá skutočnosť, že treba e, získať aj miestne spoločenstva do procesu rozhodovania. A okrem toho e, treba mať aj dostatok vedomostí. E, pretože to e, zvýši akceptanciu zo strany e, miestnych spoločenstiev. Okrem toho aj samotnú údržbu môžu vykonovať miestne orgány alebo organizácie. Chcel by som spomenúť aj niektoré veci v súvislosti s používaním obnoviteľných zdrojov a vody. Predovšetkým to sú biopalivá, napríklad špeciálne technické plodiny. Existujú viaceré rozdiely v závislosti od konkrétnej plodiny Takže ťažko sa robia všeobecné závery, ale najmä dostupnosť e, vody e, sa môže znížiť, napríklad e, pretože cukrová trstina si vyžaduje veľa vody, takisto aj otázka kvality vody. Na to, to ovplyvňuje využitie pesticídov a hnojiv, ale do značnej miery to závisí od rôznych polnohospodárských e, postupov od používateľov. Je to aj vplyv hydroelektroenergie, e, budovanie e, vodohospodárských projektov, napríklad mm, dochádza ku zmene mm, prietoku vody, znižuje sa obsah kyslíka, a pre mnohých výroba elektrickej energie má väčšiu prioritu ako použitie mm, e, v oblasti polnohospodárstva. To môže znižovať dostupnosť vody pre obyvateľov. E, zdá sa, že nám už e, dochádza čas, takže veľmi rýchlo ohľadom financovania a závere. Ak dovolíte, musím povedať, že ste už tomu venovali viac ako 15 minút, takže ešte 2 minúty, hovorí pani predsednička, v poriadku. Takže pokiaľ ide o energetiku a rozvoju pomoc asi 7 miliard dolarov sa e, vynaloží e, ročne na zabezpečenie prístup k energiom. Pokiaľ ide o pomoc Európskej únie, je to veľmi e, zložitá situácia. Sú tu viaceré subjekty. Myslím si, že predovšetkým potrebujeme zabezpečiť koherentnosť a optimalizáciu. E, E, e, pri poskytovaní pomoci na financovanie a iba 20 e, tejto pomoci je v posobnosti Európskej komisie, čiže treba to optimalizovať. I sú tu určité mechanizmy kombinujúce rozpočtové pomoc únie a úvery ďalších inštitúcií. Vytvárajú sa nové nástroje, ktoré sa používajú predovšetkým v prípade väčších projektov a takto vyzerá, že sa zanedbávajú miestne riešenia. Toto treba e, upraviť, napraviť a treba lepšie smerovať e, naše prostriedky na e, miestne vidiecké riešenia, na menšie projekty. Takže kľúčovú úlohu zohráva politická vôľa. Veľmi dôležitý je právny rámec. Neexistuje jedno riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. To znamená, že E, projekty e, e, sa majú prispôsobovať s prihľadnutím na miestne podmienky, tak tiež treba získovať aj miestne spoločenstva nie len z hľadiska odbornej príprave, ale aj príprave samotných projektov. Treba riešiť, poskytovať menšie riešenia, individuálne riešenia za použitie obnoviteľných zdrojov. Samozrejme, treba venovať väčšiu pozornosť obnoviteľným zdrojom E, menším projektom treba e, vypracovať úsmernenie e, z hľadiska trvalo udržateľných energetických projektov. Treba viac pozornosti venovať medzinárodným rokovaniam, najmä z hľadiska nadchádzajúceho roku OSN udržateľného prístupu k energiám a treba využívať osvedčené postupy, ktoré sú k dispozícii, treba ich využívať a myslím si, že Európska únia by mohla prispieť k tomu, aby sa to e, použilo aj v iných projektoch. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za to, že sme hovorili trošku dlhšie, ako sa venovali. Ďakujem pekne, pani Keller. Je to naozaj veľmi zaujímavé e, vystúpenie. Veľmi rada si prečítam e, vaše odporúčania a prípadové štúdie. Mm, je to všetko veľmi zaujímavé. Pokiaľ ide o správu pána Neuzera, aj ja súhlasím s tým, že táto správa je veľmi dobrá a ani nemáme e, my ako zelení čo k tomu dodať. Vo všeobecnosti súhlasíme s hlavnou líniou ten dôraz na obnoviteľné zdroje, e, decentralizovaný prístup, e, výdek, takže naše pozmeňujúce návrhy budú prípadne len doplňovať a prichádzať s ďalšími námetmi na doplnenie toho, čo už ste predložili vo svojej správe. Taktiež súhlasím s tým, čo ste povedali vy, experti pretože e, veľmi dôležité je, akú energiu budeme používať a zatiaľ e, sa táto otázka ešte nerieši v samotných správach a my, zelení, nazdávame sa, že mali by sme zdôrazňovať obnoviteľné zdroje, nie fosílne zdroje, pretože ak e, používate fosílne paliva na riešenie energetických potrieb, vytvárate iné potreby, prepačte, problémy v oblasti klímy alebo znečistenia ovzdušia plus dochádza k e, deštrukcii prírodného e, prostredia. Častokrát ľudia sú nutení e, opúšťať oblasti, kde sa nachádza napríklad uhlie. Takisto mm, mm, nie vždy to prospieva rozvoju keď e, sa vytvára e, energia z biomasy, je to problém z hľadiska potravinovej bezpečnosti, nedoknutelnosti e, krajiny alebo čistoty vôd. Okrem toho je tu projekt využívania nových nekonvenčných zdrojov plynu Myslím si, že z tohto hľadiska e, treba viac dorazňovať e, obnoviteľné zdroje a ešte viac to vypichnúť v samotnej správe. Pokiaľ ide o samotných expertov, rada by som e, e, sa dozvedela viac o prípadových štúdiách napríklad e, v Tajsku. Ako je možné, že v Tajsku sa podarilo iba počas 10 rokov dosiahnuť tak veľký percentuálny nárast? Bol tam ešte nejaký ďalší príklad, nevšimol som si, kde sa podarilo dosiahnuť taký istý veľký nárast počas 10 rokov. Ďakujem pekne. Si la parole madame Fiona Hall. Ďakujem pekne, pekne pani Fian Marol. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa mi páčila táto prezentácia. A ja by som chcela e, e, taktiež vyzvihnúť aj panu pána e, Neusera. E, povedal veľmi veľa dôležitých vecí a nemám ani čo k tomu e, dodať. Najmä e, vítam tento dôraz aj pána spravodajcu a expertov, E, čo sa týka e, e, sieťových riešení, existencii viacerých sietí a takisto aj význam nezávislých riešení, ako aj to, že vy ste všetci spomenuli energetické služby. Myslím si, že v týchto rozvojových krajinách sme videli, že niekde v dedine prechádza elektrické vedenie, avšak nik z obyvateľov si nemôže dovoliť napojiť sa a zaplatiť dodávku elektrickej energie. Takže je dôležité, aby takéto osvetlenie, e, varenia a prístup k informačným technológiám boli e, e, finančne dostupné. Nestačí iba dodať tieto služby do okolia. A ešte jedna vec, ktorá zatiaľ tu nezaznela. Myslím si, že bolo by dobre spomenúť aj energetickú účinnosť. Najmä e, v oblastiach, kde prístup k energiám je obmedzený, je veľmi dôležité maximálne efektívne využívať e, tú energiu, ktorá predsa len je k dispozícii, aby sme mohli zabezpečiť viac svetla alebo tepla z každého kilovatu elektrickej energie. A myslím si, že mali by sme nabadať rozvojové krajiny, aby E, predovšetkým e, e, realizovali efektívne energetické projekty, ako to robíme v Európskej únii alebo v Spojených štátoch, keď používame systém označenia hviezdičkami s tým, aby každý kilowatt sa využil maximálne účinne s tým, aby aj e, nadnárodné spoločnosti nemali e, e, snahu realizovať energeticky neúčinné projekty mimo Európskej únie a USA. Myslím si, že toto by sme mohli doplniť do správy. Ďakujem. Merci. La parole est... Ďakujem a teraz dávam slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi, pani predsednička, dali slovo. V rámci DGN vediem našu divíziu a chcem povedať, že zdieľame túto analýzu aj ďakujem pánovi spravodajcovi, kde zdieľame aj názor ten, tejto správy, štúdie a komisia v našom vyhlásení zdôraznila tento prístup ako našu prioritu. Je to prepojené aj s ďalšími prioritami, napríklad pána Banky Muna, pokiaľ ide udržateľný prístup k energiám. Takže pokiaľ ide o tieto ciele, rozvojové ciele, prístup k energiám, je veľmi dôležité, aby sa to pretavilo aj do konkrétnych krokov a akcií. Komisia reagovala na to a chcem povedať, že pokiaľ ide o prístup k energii, znamená to aj prepojenie elektrických sietí. Je to veľmi dôležité na úrovni infraštruktúry a zaoberala si tam aj Európska banka a pokiaľ ide o decentralizáciu v tejto oblasti, tak je to záležitosť, ktorú sledujeme a znamená to, že Ide o záležitosť obnoviteľné energie, obnoviteľné zdroje. To si myslíme, že je pre nás všetkých veľmi dôležité, aby sme sa vyhli aj negatívnemu dopadu na životné prostredie. Nemáme už viac času, ale je to ešte niekoľko bodov, ktoré by som rád zdôraznil. My zdôrazňujeme aj nové technológie, prístup k technológiám, obnoviteľné energie, iniciatívy, ktoré sú práve pre, v príprave týchto E, e, energií, ale musíme byť realistickí a máme tu asi 50 miliard, ale len jedna tretina je tá, ktorá prichádza tak, že musíme byť realistickí. Samozrejme, že je to veľmi dôležité aj z tohto pohľadu, pretože 20 až 30 energií strácame v rámci e, rozvodových sietí. Potom je to využívanie uhlia a fosílnych palív. Nesmieme zabúdať ani na potenciál v Afrike a je tu teda veľký potenciál, veľká energia, ktorá má oveľa menej negatívneho dopadu ako uhlie. To znamená, že súhlasíme aj s ďalšími vecami, ktoré tu zazneli v paneli, ale je dôležité zdôrazniť, že e, musíme byť súčasťou tejto časti a pre nás to predstavuje e, pozitívny prípad. Takže ďakujeme a ešte raz našim odborníkom by sme teraz dali slovo, aby reagovali aj na tieto argumenty zo strany komisie a potom pán spravodajca 5 minút, nech sa páči. Všetci máte 5 minút. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky a otázky. Pokiaľ ide o Tajsko, tak sme sa nepozerali konkrétne na Tajsko. My sme sa skôr zaoberali Sapsárskou Afrikou a Indiou. Studia ale, štúdia ale ukázala, že tie krajiny, ktoré majú najrychlejší rozvoj, majú veľkú prioritu u svojich vlád v prístupe na, k energiám Takže sa tu hodnotili náklady v porovnaní s týmito cieľmi a potom je, sú tu dôležité makroekonomické a fiškálne politiky. Ako som už povedal, tak aj tá miestna motivácia akceptovať tieto technológie a e, mať ich v takom životaschopnom dlhodobom procese. Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, tak je pravda, že energetická efektívnosť môže zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní prístupu k energie k energiám, ale pre existujúce veci máme tu napríklad ten príklad Akozomo, ten v Gane, ktorý Svetová banka e, zmodernizovala a tu sa zvýšila efektívnosť o 31 to znamená, že účinnosť bola vyššia o 31% ako predtým a to je veľmi slubné. Sú to rozsiahle projekty, ktoré ale nemajú vplyv na vidiecké obyvateľstvo. Takže vy pri vidieku tam nehovoríme toľko o otázke účinnosti, ako skoro o prístupe. Prístup je ten problém. My sa nechceme zameriavať v tomto kontexte, alebo povedali nám, že sa nemáme veľmi zameriavať na efektívnosť, ale že otázka prístupu je to, čo je naozaj dôležitá vo vidieckých oblastiach a na to sme sa v tejto štúdii zameriavali. Taktiež ste spomenuli aj e, projekty, ktoré sú skôr e, zaujímavé pre e, E, e, ktoré možno nie sú dôležité pre tento kontext. Ja neviem, teda, ja som sa snažil povedať na vašu otázku, snáď sa mi to podarilo. Naozaj, tento program Energy e, Star je program pre USA, ale je to aj spolupráca s EÚ, takže je, sú to produkty, ktoré máte ten Energy Star z EÚ a USA. Sú to projekty, ktoré sú pokryté buď takto spolu, alebo s americkou legislatívou, alebo európskou legislatívou. Ale ja som nechcela povedať, že tu by sme mali mať zahrnuté len e, rozvojové krajiny, ale ja som chcela povedať, že my by sme mali e, radiť rozvojovým krajinám, aby uvažovali o účinnosti tým istým spôsobom ako my, pretože sa môže stať, že pri zabezpečovaní prístupu budú mrhať, pretože nevyužijú všetky prínosy, výhody, ktoré by mohli, keby sme im dobre poradili a keby sa tohto mohli držať. Takže naozaj ide o to, aby sme Ja som teda jednoducho chcela povedať, že by sme mali e, sa zamerať na otázku spotrebiteľov, používateľov, tak, aby sa využívala e, táto energia čo najlepšie. A ja by som sa chcel poďakovať našim expertom a myslím si, že tá hlavná línia e, je v zhode ich správy, a hovorím o mojej správe a ich správe. Budem sa snažiť zapracovať ich podnety. E, chcel by som vymenovať niekoľko kľúčových slov. E, sem určite patrí energetická výkonnosť, potrebujeme čistý prístup k čistej, spolahlivej, obnoviteľnej energii, decentralizovanej energii a k tomu musí byť aj sociálna komponenta, čiže energetika musí byť, energia musí byť aj zaplatiteľná, pretože nedáva veľký zmysel, keď bude k dispozícii a nebude zaplatiteľná, keď bude pre ľudí predražená, príliš drahá. Potrebujeme potrebujeme aj dobré spravovanie. Sem patrí to, že e, vlády e, v rozvojových krajinách musia organizovať prístup k energiám a význam súkromného sektora sa prezentoval zo strany komisie 20 znamená, že 80 sa je teda súkromných, keď, 20 keď zvyšok je štátny. Musíme mať možnosť zapojiť privátne zdroje na záver snáď veľmi dôležité je, že pri prístupe energie je dôležité prepojenie e, s mileniovými cieľmi aj s ohľadom na to pri e, e, ich rozvíjaní ďalej za rok 2015. A do, vo všeobecnosti si potrebujeme silnejšie úsilie. A jedna veta, ktorú by som chcel vyzdvihnúť od našich odborníkov, že status quo nie je, nie je e, možné zachovať. To je dôležité, aby všetky úsilia v tejto oblasti sa na tento bod sústredili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem vám pripomenúť, že lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov vyprší 6. 16. novembra na poludnie. Je to chyba? Bolo to 6. november? Pýtam sa. A 8. E, decembra budeme potom hlasovať. A teraz e, bod 15 našeho programu. Správa pani e, Jastram, ktorá vypracovala správu s názvom Zahraničná politika EU voči skupine BRIC a ďalším sa rozvíjajúcim, rozvíjajúcim sa mocnostiam ciele stratégie. Konkrétne ide o e, Rusko, Čínu a Južnú Afriku. Nie je to otázka, ktorá by sa nie je to len otázka rozvojová, taká sa to len našeho výboru, ale týka sa cel, celých našich vzťahov v oblasti externej činnosti. Takže by som pani uh, Jast, Šnever uh, Jastram vyzvala, aby pred diskusiou, ktorú spustíme, aby nám e, uviedla problematiku. A ďakujem ešte tiež našim odborníkom k minulej téme. Ďakujem, pani predsedajúca. Vzťahy Európskej únie k, k a, skupine, a skupinou BRIC e, tie sú určite veľkého významu. Pozrime sa e, na prieskumy nemeckých think tankov. Podľa nich 97% odbytisko a obchodný partner Čína 91% opýtaných uvádza e, Čínu ako kľúčového investora. To platí aj pre globálne výzvy, inak by sme tu o tom asi nehovorili, e, teda v súvislosti rozvoj, s rozvojovou politikou. 76% vníma Čínu ako partnera na riešenie globálnych problémov a my diskutujeme práve tu čoraz častejšie o tomto význame, ktoré sa os- ktorý sa oz- odzrkadľuje nielen v stvárnení strategických partnerstiev s krajinami BRIC. Ide predsa u týchto krajín aj nielen o pevný blok, ale je to sieť, ktorá sa v určitých otázkach neustále spája do, e, zo, zo skupení ad hoc a to platí aj pre vzťahy Európskej únie k týmto štátom. Nemôžeme jednotnú politiku jednotlivým členom stanoviť. Oveľa viac musí ísť o to vytvárať polia pre zmysluplnú spoluprácu, nájsť takéto polia. A pre, tu si musíme veľmi vážne klásť otázku, kde v budúcnosti by mali byť ťažiskové body mali by byť v oblasti rozširovania európskych hodnôt alebo skôr v oblasti spolupráce napríklad s Čínou. Pretože jedna vec je istá, určite niektoré krajiny zo skupenia BRIC e, uprednostňujú postupnú konvergenciu a nie záväznú, harmonizujúcu medzinárodnú normalizáciu. Je to teda veľmi ťažká úloha, veľmi ťažká otázka, ktorú máme pred sebou chceme spoluprácu prehlbiť? Nuž, ak áno, tak musíme e, naopak pri otázke hodnôt byť opatrnejší, alebo chceme naše hodnoty rozširovať a potom budeme musieť rátať s ťažkosťami v oblasti spolupráce a to, že sú tu oblasti e, alebo polia, kde je spolupráca sľubná, to je tiež zjavné. Napríklad boj proti AIDS, dialog k rozpočtovej pomoci alebo aj spolupráca v oblasti výskumných projektov a ďalšia možnosť pre prehlbenú spoluprácu alebo minimálne koordinácia už tá v diskusii o čase po miléniových cieľoch sa práve ponúka napríklad koncept e, rozvojovej účinnosti, že, ktorá je pre BRIC krajiny brik výhodnejšia ako, ako efektívnosť, účinnosť pomoci. Vzhľadom na, na krátkosť času eh, môžem uviezť niektoré eh, oblasti až formou pozmeňujúcich návrhov. Je tu množstvo rozvojových faktorov, napríklad trilaterálna spolupráca, transparentnosť platieb v rámci rozvojovej spolupráce, E, vzhľadom na lepšie makroekonomické odhady, dodržiavanie štandardov, sociálna zodpovednosť. Vo všeobecnosti sú tu veľ, vo, vo, e, faktory vonkajšej politiky, EFSA, BRICS, um, viac štúdií je potrebných na to, aby sme tieto krajiny uh, zapracovali intenzívnejšie aj do vzdelávania a tiež E, vzdelávanie na úrovni členských krajín. Už aj to je témou. Som vám veľmi vďačná za ďalšie návrhy, alebo budem vám vďačná za ďalšie návrhy, ale v zásade si myslím, že nárast e, vplyvu týchto krajín a zmena svetového poriadku, no už to sú veľké výzvy a e, práve takýmto výzvam možno priradiť aj povahu veľkých príležitostí. My sa budeme musieť rozhodnovať, ale túto príležitosť by sme mali využiť. Ďakujem. Merci beaucoup. La parole est à Madame Keller. Ďakujem pekne, pani Keller. Ďakujeme veľmi pekne. Pekne ďakujeme aj za správu. Myslím si, že je to dobré východisko pre všetky e, ďalšie pozmenujúce návrhy, ktoré by sme mali predložiť, aby sme obišli obmedzenie jednej strany. Pokúsime sa sa venovať niektorým e, záležitostiam, ktoré podľa nás buď tam chýbajú, alebo sú podhodnotené v tejto správe. Alebo oblastiam, kde e, si myslíme, že spolupráca je nevyhnutná, napríklad v oblasti klimatických zmien, dip- diplomácie, e, transferu technológií, trvalodržateľného rozvoja, e, celej záležitosti e, Rio Plus a podobne. Obdobne sa domnievame, že treba viac e, e, vypichnúť e, aktualizáciu sociálnych a environmentálnych noriem. Viem, že rozvojové krajiny nie sú tým veľmi náčené, keď sa to dostane do dohôd o voľnom obchode. Zdávam sa však, že mali by sme sa držať našich európskych hodnôt. E, o čom treba ešte premyšľať z hľadiska spolupráce s krajinami BRICS? Je to e, oblasť účinného multilateralizmu s tým, aby sme e, zabezpečili väčšiu koordináciu na multilaterálnych fórach, aby sme riešili výzvy z hľadiska globálneho riadenia, aby sme viac využívali takéto multilaterálne možnosti v porovnaní s bilaterálnymi, aby sme riešili otázku globálneho riadenia nie len z bilaterálneho hľadiska Ďalej si myslím, že BRICS bude zohrávať životne dôležitú úlohu pri eh, reforme eh, eh, inštitúcií z Bretton Woods. A tu by ste sa mali spoločne s krajinami BRICS pretlačiť účinnejšiu reformu, ktorá bude znamenať aj väčší vplyv rozvojových krajín, vrátanie krajín BRICS a vyslovene rozvojových krajín. Teraz keď e, e, máme e, fórum na vysokej úrovni ohľadom účinnosti pomoci, mali by sme použiť toto fórum, aby sme lepšie kontrolovali politiku, naučili rozvoje a účinnosť tejto politiky, aby sme to robili spoločne s krajinami BRICS. Lebo stále vieme, že tam sú značné problémy a Európska únia by nemala e, e, e, využiť ako výhovorku neochotu týchto krajín spolupracovať. Mali by sme skôr sa snažiť získať krajiny BRICS, ale zároveň preukázať, že ak chceme od nich niečo, môžeme to nejakým spôsobom opetovať, či už v rámci medzinárodných finančných inštitúcií alebo inde. Mali by sme ponúknuť nejakú protislužbu a Neviem si predstaviť e, e, to iným spôsobom ako poskytnutím medzinárodného uznania. Pán Bergman, máte slovo. Áno, veľmi stručne, pretože e, pán Kešman, tenevý spravodajca, nie je prítomný. Iba som chcel povedať, že keď som počul túto správu, 99% e, e, z nej, s nimi súhlasíme. Myslím si, že jediná vec, ktorú by som chcel doplniť, e, je to, že nemáme dôvod, aby sme sa tu báli nových krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom. Na jednej strane sú naši konkurenti, ale na strane druhej naši odberatelia. Mali by sme ich vnímať ako partneri a nie súperi a Mali by sme podľa toho aj formulovať našu agendu. Mali by sme e, sa snažiť o maximálny prospech z partnerstva s Čínou, s Indiou a e, existujú aj rozdiely medzi krajinami BRICS. Napríklad e, Brazíl má iný pohľad na rozvoj sveta v porovnaní s Ruskom na čele s Putinom. Aj u Indie je iný pohľad v porovnaní s Čínou alebo Južnou Afrikou. Takže e, nemali by sme s, s nimi e, e, e, zapodovať e, rovnakým spôsobom. Ďakujem. Chcem sa opýtať, či sa chce ujať slova e, komisia. Nech sa páči. Oui. Dobré odpoludne, dovolte by som sa e, predstavil. André Monnier. som koordinátorom e, e, politiky v oblasti činnosti odboru globálnych záležitostí Európskej vonkajšej služby. V prvom rade by som chcel privítať iniciatívu Európskeho parlamentu z hľadiska prípravy správy na túto tému. Pre nás to má strategický význam. Taktiež vítam tú skutočnosť, že Európsky parlament podľa mňa správne poukázal na najdôležitejšie prvky tejto rozpravy a vypichol najrelevantnejšie princípy, ktoré by, by sme sa mali riadiť pri e, e, kontaktoch s krajinami skupiny BRICS. Jednak je to predstava e, prúžneho prístupu, ako práve povedal e, môj predchodca, mali by sme e, diferencovane pristupovať k týmto krajinám, e, pristupovať prúžne, taktiež mali by sme konať integrovaným spôsobom. Mali by sme zohľadňovať, že reálie týchto nových trhov sú veľmi komplikované a zložité do značnej miery ide o rozvojové krajiny na strane druhej. Ich hospodárstva sa vyvia veľmi dynamicky a, a takisto e, sa dynamicky vyvia e, oblasť technológií, kultúry, e, regulačného rámca. To znamená, že e, zásadný význam má integrovaný prístup z e, našej strany. A tretí hlavný princíp e, spočíva v tom, aby sme e, sa dívali do budúcnosti, E, e, Interakcia s BRICS znamená investovanie do budúcnosti a ako práve povedal pán predrečník, mali by sme sa snažiť o využitie nových realít, ktoré e, e, a nových krajín, ktoré sú dôležitými e, vplyvnými medzinárodnými subjektmi, veľmi e, účinne e, e, si počínajú aj v otázkach multilaterálnych vzťahov alebo riešenia multilaterálnych problémov. Mám na mysli ich úlohu v OSN v rámci G20, ako sme tomu boli pri nedávnom s webkami v spolupráci juh-juh a v regionálnych zoskupeniach, ktorých sú členmi. To znamená, že mali by sme investovať eh, do týchto krajín ako eh, do našich partnerov, mali by sme s nimi viesť dialog, mali by sme porovnovať naše a ich hodnoty, ktoré nie sú totožné, ale mali by sme eh, v rámci tohto dialogu ponúkať aj určitú hodnotu navyše. Mali by sme sa snažiť prispieť E, e, máme model, ktorý môže byť pre nich zaujímavý, máme e, regulačný rámec, máme aký kombinatér a toto všetko by mohlo byť pre nich zaujímavé. Mali by sme s nimi spolupracovať pri riešení globálnych záležitostí. Predrečníci hovorili o životnom prostredí, klimatických zmenách. Samozrejme, je to aj otázka dopravy, energetickej účinnosti E, e, e, títo problémy sú aj v stredobode pozornosti skupiny G20. Záverom by som chcel povedať, že náš riadici riaditeľ pán Lefler by mal predložiť oficiálne stanovisko Európskej únie a služby pre vonkajšie záležitosti voči BRICS na výbore AFET a myslím si, že e, je kompetentnejší v porovnaní so mnou, aby predložil oficiálne stanovisko Európskej únie e, v tejto veci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Šniber Šniberiastrab, nech sa páči na záver. Ďakujem veľmi pekne Iniam a kolegom za ich stanoviska, vyjadrenia. Je tu jedna poznámka pani Kellerovej, na ktorú by som chcela reagovať Áno, pokiaľ ide o európske hodnoty, hej, treba sa ich držať, ale niekedy si musíme aj pripustiť, že sú iné kultúry a musíme sa vžiť do nich a možno sa zamyslieť nad tým, či nevyzeráme arogantne, keď sa snažíme tváriť, že vieme všetko lepšie. Takže musíme si položiť otázku, či priama kritika je vždy zmysluplná, alebo či nemôžu existovať momenty, kde treba skôr e, vsadiť na dlhodobé vzťahy, vývoj, rozvoj krajín, ktoré e, možno nie sú ešte na tej istej úrovni ani energetického rozvoja ako my a proste jednoducho o tomto sa už hovorilo, musíme sa snažiť, aby sme viedli rozhovory z očí v oči a z rovnakej výšky pohľadu aby sme e, preukázali aj vzájomný rešpekt. A myslím si, že určite pri tomto postoji nebudú európske hodnoty ukrátené. Ty nám predsa nikto nikdy ne o to prie a nezoberie. Ďakujem veľmi pekne a dovolte, aby som povedala, že lehota pre pozmeňovacie návrhy bude do 10. novembra a hlasuje sa 5. decembra. Čiže pozmeňovacie návrhy do 10. 11. do 12. Teraz bod 16 našeho rokovania a to je správa pani Izabel Lövin o rybolovných dohodách medzi Európskou úniou a Gineou Bissau. Takže by som dala teraz slovo pani Izabel Lövin, ktorá je našou odborníčkou na dohovory v oblasti rybolovu. Áno, ďakujem veľmi pekne. Budeme hovoriť o ďalšej z mnohých dohodách o rybolove, ktoré má EÚ s rozvojovými krajinami. Guinea by je jedna z najmenej rozvinutých krajín na svete. Dve tretiny domácnosti žijú pod hranicou chudoby. Je to krajina, ktorá sa ešte ale nekvalifikovala na odpustenie dlhu Svetovej banky, napriek tomu, že je hlboko zadlžená. Závisí na podpore darcov, ktoré predstavujú okolo 31 národného štátneho príjmu. Guinea-Bissau je ale veľmi bohatou krajinou na rybné zdroje. Jej povrch vôd je dvakrát väčší ako povrch súše a e, vody Gineji Bissau sú veľmi bohaté na rôzne morské zdroje, či už ide o malé e, ryby, e, migrujúce ryby, tuniaky a podobne. Okolo 12 tisíc rybárov pracuje na pobreží ale to sú komerční rybári, pretože máme aj rybárov, ktorí lovia pre vlastné prežitie, takže ten celkový počet je oveľa väčší. Protokol, o, ktorom, o ktorý tu ide medzi Guinea-Bissau a Európskym spoločenstvom, uplynul 15. júna 2011 Nový protokol sa vzťahuje len na obdobie jedného roka od 16. júna a uplatňuje sa dočasne od tohto termínu. Takže nový protokol nemení rybolovné možnosti, ktoré sa týkajú Európskej únie. Ide o tie isté množstva aj z finančného hľadiska ako v predchádzajúcom protokole. Je to 7 miliónov 500 tisíc e, eur počas roka trvania tohto protokolu. Toto zodpovedá 37. E, lodiam pred tuniaky a ďalším e, niekoľkým iným rybám 8800 registrovaných brutotón e, rybolovných lodí. 4,5 milióna eur ide na nákup e, prístupu k rybolovu a 2,5 milióna eur ide na, ďalšie, na ďalšiu obálku a to je rozvojová pomoc e, rybolovu v Guinea Bissau a pol milióna eur ide na e, e továreň. Takže celkovej sumy, ktorú platí EU Guinea Bissau 35 celkového príspevku je určených na podporu e, rybného hospodárstva v Guinea Bissau. Bola aj vypracovaná hodnotiaca štúdia týchto dohôd o rybolove a môžeme povedať, že pre EÚ z toho vyplýva mierne pozitívny pomer nákladov k, e, k výzornosti. Táto dohoda je veľmi dôležitá pre Gineu Bissau z hospodárskeho hľadiska, pretože predstavuje 7,3 celkového štátneho rozpočtu a prispieva k 88 výdavkov na rybolov v celej krajine. Takže je to veľmi dôležité pre ekonomickú stabilitu krajiny. Hodnotenie tiež hovorí o tom, čo sa neuplatňovalo, neurobilo najlepším možným spôsobom. Napríklad sa vera, veľa hovorilo o rybnom hospodárstve z hľadiska lovu kreviet a naše plavidla nesplňali podmienky hlásenia, napríklad, že majú hlásiť vstup a výstup z vôd Ginej Bissau, ako aj úlovok. Tam je možnosť ešte ďalšieho zlepšenia. Synergia s programami rozvoja, regionálneho rozvoja. To je veľmi dobrá hodnotenie e, exportu hovorí o tom, že dohoda umožnila EÚ a Guinea by sa zachovať a viesť politický dialog a spolupracovať na zlepšení politiky rybného hospodárstva, ktorá až tak dobre nefunguje. A keďže ide o dohodu, ktorá predstavuje taký veľký podiel E, ekonomiky v krajine prispieva aj k zachovaniu makroekonomickej stability. Tento nový protokol a jeho nové ustanovenia, ktoré hovoria o platbe finančného príspevku, sa hovorí, sa môže pozastaviť v prípade porušenia ľudských práv, čo je dobré. Potom sa môže pozastaviť, ak Guinea Bissau nebude pracovať smerom k udržateľnému a zodpovednému rybnému hospodárstvu, čo je tiež veľmi dobré. A keď hovoríme o budúcnosti tejto dohody, tak ja si myslím, že by bolo veľmi dôležité, aby komisia a EÚ to brali vážne a monitorovali e, implementáciu tejto dohody, aby bola naozaj vykonávaná takým spôsobom, ako sa uvádza v tomto protokole. Jedna z hlavných zásad je, že naše lode môžu mať prístup k len nadmerným zásobám rýb, ktoré nevyužíva miestne obyvateľstvo alebo ho nepotrebuje miestne obyvateľstvo na svoju obživu. Taktiež je veľmi dôležité, aby tie postupy na zabránenie nezákonného rybolovu boli dodržiavané, aby boli veci transparentné, pretože nezákonný rybolov Guinea-Bissau je naozaj veľkým problémom vzhľadom na obrovské vodné plochy, ktoré má táto krajina a je tu potrebné monitorovanie, kontrola, dohľad, pretože nezákonný rybolov, pytliacký rybolov je veľmi veľkým problémom. Toto sa musí riešiť podľa mňa okamžite a to je tá práve otázka veľkého množstva zmetkov pri e, rybolove a odhadzovaných rýb pri love e, kreviet. Proste jednoducho musíme zaviesť také metódy rybolovu, aby sa napríklad pri love kreviet nevyhlovilo viacej Eh, odpadu ako samotných kriviet, pretože to, čo sa takto potom znehodnotia hodí naspäť do vody, by sa mohlo na rybných trhoch možno, možno využiť. Proste toto správanie európskej flotily treba zastaviť. Máme spoločný výbor, ktorý je uvedený v protokole je to spoločný výbor EÚ a Guinea Bissau, mal by sa stretávať, aby protokol bol vykonávaný správnym spôsobom. A jedna z vecí, ktorá by mala byť prioritou tohto výboru, je riešiť problém s korupciou aby sa peniaze naozaj dostali tam, kam majú prísť. Ďalší problém zhodnotiacej správy je, že niektorí prevádzkovateľia EÚ plávajú pod inými vlajkami a tie európske lode, ktoré majú iné vlajky alebo plávajú pod inou vlajkou, by nemali a ne, E, e, nepracujú podľa pravidiel EÚ, by skutočne nemali dostať povolenie na to, aby boli vrátené potom do európskej flotily? Ide o to, že naozaj by sme mali e, dodržiavať to, čo znamená doložka exkluzivity. A potom si myslím, že potrebujeme mať každoročnú správu parlamentu o implementácii tohto protokolu, aby sme presadzovali transparentnosť. Tak ako komisia a ja si myslím, že je dôležité e, mať vzťahy medzi EÚ a Guinea-Bissau a snažiť sa zlepšiť ich rybolovnú politiku, najmä pokiaľ ide o boj s nezákonným rybolovom a ďalšími problémami. Takže ak sa protokol by naozaj implementoval správnym spôsobom, tak by sme ho mali podporiť. Ďakujem. Ďakujeme. Predovšetkým, pokiaľ ide o kontrolu v tejto oblasti, je to veľmi dôležité. A teraz by som sa vás rada spýtala na sledovnú vec. Guinea by sa má možnosť napríklad po, pohraničných kontrol alebo pohraničných patrol, ktoré by mali možnosť pozrieť sa na to, čo sa deje na mori. Je tam taký systém k dispozícii? Existuje spoločná európska vo Vigu je kontrolné centrum ktoré koordinuje kontrolné služby členských krajín, takže môžu využiť ich zdroje lep, lepšie, ale v podstate nemajú vlastné plavidlá kontrolné lode, môžu si pravidlá prenajať, ktoré by patrolovali na e, území Atlantiku, nie však e, nikdy pri pobreží západnej Afriky. Myslím si, že Európska únia by mohla investovať a naozaj zlepšiť pomoc patrolovaní týchto e, vôd, pretože nelegálne rybolov je tu naozaj veľkou, e, veľkým problémom. Slovo má teraz komisia. Nech sa páči, pán Perk. Ďakujem pani predsednička. Chcem poďakovať aj pani spravodajkyne za tento veľmi vyčerpávajúci e, report veľmi dôsledné popsanie nového protokolu z Guineo Bissau v tejto oblasti. Áno, je to protokol, ktorý je nesmierne dôležitý pre našu flotilu, pre Európsku úniu. Týka sa to mnoho našich ľudí, mnoho rybárov, mnoho členských krajín, ktorí sa to priamo týka, ale je to tiež dohoda, ktorá je zásadná aj pre Guineu Bissau, aj pre krajiny, ktorých sa to dotýka bytostne získavajú sa tu zdroje veľmi dôležité pre stabilitu tejto krajiny, aj pre fungovanie ministerstva pre rybolov. Sú to investície, ktoré sú prepojené a umožňujú riadenie a dohľad. Ešte raz chcem k tejto veci povedal čosi, tá možnosť kontroly. Áno, práve v tejto dohode s Guineou by sa máme možnosť financovania. Predpokladáme takú kontrolnú loď, ktorá by patrila e, ministerstvu pre rybolov. E, v tomu, tejto úlohe sa venujú. Určité veci sú v prevádzke. Máme tu a samozrejme aj budeme mať možnosť týmto spôsobom navýšiť finančné prostriedky. Malé lode 8 až 10 metrov dlhé, ktoré asi nebudú môcť sa dostať na zóny, ktoré spadajú len do týchto vôd, ale aspoň e, pobrežnú oblasť tu budú môcť kontrolovať. Máme tu aj vojenské možnosti, ktoré by Gvisau má e, k dispozícii, ale úloha armády bola um, doteraz spo, e, spochybňovaná. Našim cieľom je vytvoriť možnosť dohľadu určitého autonómneho orgánu, E, ktoré by patril ministerstvu pre rybolov, aby to spadalo pod vojenské zložky. Samozrejme by som sa tiež ešte krátko venoval otázke samotných zdrojov. Našim cieľom je v rámci tejto dohody použi- použitie toho, čo naozaj nevyužijú miestni rybári, aby to nebola konkurencia týmto malým miestnym rybárom, ktorí sú veľmi dôležití a našou flotilou, ktorá sa snaží e, uloviť tie väčšie ryby a zároveň je v vodách, ktoré sú vzdialenejšie než tie, v ktorých lovia miestni drobní rybári. A pokiaľ ide o využívanie všetkých tých oblastí, ktoré ste spomenuli, krevity, Hlavonožca a tak ďalej. Nie všetky možnosti sú tu využité zo strany našich rybárov. Asi tak 47% využívame. Takže je to naozaj pod maržu, ktorú máme k dispozícii. A pokiaľ ide o tie tonáže, o ktorých sme hovorili, už tu si myslím, že pokiaľ ide pokiaľ tá konkurencia nie je naozaj e, riziková, pretože Gvinia by sa nedisponuje týmito loďami. Ďalšia otázka. To sú následné uplatňovanie tejto dohody. Je to dohoda, ktor- ktorej venujeme veľkú pozornosť, pretože ten zmiešaný výbor, ktorý by sa mal zísť v Bruseli budúci týždeň, tak ten v podstate predstavuje tretiu smiešanú skupinu, ktorá sa venuje tejto problematike. Je to naozaj venujeme pozornosť tejto dohode predovšetkým, pokiaľ ide o sektorovú oblasť, pretože vieme, že tu došlo k určitému sklzu v tejto oblasti, poťaže spojené s politikou a tiež vôbec možnosť administrácie na miestnej úrovni využitie prostriedkov. Trváme na tom, aby tie finančné prostriedky boli využité účinne, Hovorili sme tu o tom systém VMS, satelitný dohľad, sledovanie priamo na mieste, to znamená takisto financovanie, takisto z našej dohody, takže to znamená tá možnosť dohľadu v tejto oblasti, tá je zásadná a to je práve prostredníctvom satelitu, investície do infraštruktúry, pred niekoľkými týždňami som Gvineu Bissau navštívil napríklad napríklad prístav Altomandy, tam už boli práce takmer dokončené. Takže aj toto predpokladám, umožním našim lodiam priplávať práve do týchto prístavov a využívať tieto možnosti. Je tu infraštruktúra, ktorá to umožňuje. rôzne pripravené projekty, ďalšie možnosti, ktoré budú mať rybári v tomto prístavu. Pokiaľ ide ľudské práva, už samozrejme tu vidíme zásadný spôsob, rozdiel s predchozím protokolom dohodov. Túto doložku sa nám podarilo pridať do tejto dohody. To je podľa mňa veľmi dôležité. Snažíme sa Snažíme sa, a keby v ľudských právach, v demokratických princípoch by došlo k zhoršeniu, máme možnosť pozdržania, prerušenia aplikácie tohoto protokolu. Na rozdiel od posledných rozhodnutí rady v tomto ohľade, to bolo to rozhodnutie z 18. júla tohoto roku. Vidíme tu naozaj určitý pokrok, pokiaľ ide o správu a riadenie Potvrdili sme za EÚ, že došlo k takomuto pokroku a tie konzultácie v rámci článku 96 mohli byť dokončené, takže snaž... bude tu samozrejme ďalšie sledovanie na mieste. Netvrdím, že všetko je vyriešené, ale tie naše vzťahy sú podľa mňa oveľa kľudnejšie, zdravšie s touto krajinou, pokiaľ ide o správu rybolovu. Vieme, že na tomto poste dojde k zmene politických činiteľov v tejto oblasti. Nechcem eh, čerpať váš čas, máte ho málo. Táto oblasť je veľmi dôležitá, aby došlo k dohľadu, aby naše plavidlá pospudovali transparentným, kontrolovaným spôsobom, dodržovali pravidla. Ďakujeme za slovo. Ďakujem a teraz pani spravodajky na záverečné slovo. Ďakujem veľmi pekne e, za poskytnuté vysvetlenie. Veľmi ráda počujem, že Gine Bissau už e, zakúpila také kontrolné plavidla, pretože keď sme tam boli na návšteve pred niekoľkými e, rokmi, mali iba dve plavidla, jedno nebolo funkčné a v podstate nemohli si e, e, dovoliť ani kúpiť palivo, čiže bolo to stále v prístave. z hľadiska VMS to je naozaj e, veľké zlepšenie. Bez tohto e, by to nebolo možné e, zabezpečiť žiadnu kontrolu. Taktiež som rada, že počujem, e, že sa venujete e, e, klauzule o exkluzivite, že sa dodržava. Ďakujem pekne za, za poskytnuté informácie a uvidíme, čo z toho vyplyne. Sorry. Je vous rappelle que... Chcela by som vám pripomenúť, že e, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je do 5. 8. E, decembra sa bude hlasovať. Na budúce sa stretneme v Bruseli 5. decembra od 3. do 18.30 a potom 8. od 9. do 12.30. Ďakujem veľmi pekne za účasť a prajem vám pekný večer.